názore a nie o tom, aký je oficiálny názor v našom výbore, ktorý hlasoval 21 k 13. Taká bola dohoda v rámci výboru TRAN. Pán Simpson s tým súhlasil. Uh, Dámy a páni, máme tu jeden návrh uznesenia. Týmto uzatváram rozpravu návrh uznesenia teraz výboru pre dopravu. Prepačte, poprosím vás o pokoj. Once again I was informed that it was... Ešte raz opakujem, informovali mi, že to bola dohoda v rámci výboru. Prosím, pozhovárajte sa o tom vo výbore. Nie je mojou úlohou toto tu teraz riešiť. Dámy a páni, končím rozprávu. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30. Ladies and gentlemen, next point of our agenda is... Uh... Takže, dámy a páni, pokračujeme ďalšou otázkou. Implementácia remitu a ACERu, teda ich uh, rozpočtu na rok 2014. Ako prvá vystupí pani Jordan, ktorá je autorkou tejto otázky. Um. Spoštovani. Vážený prítomný, vážený pán komisár, do polovice budúceho roka má fungovať vnútorný trh s energiou. Členské štáty e, musia si splniť rôzne úlohy a svoje úlohy si musíme splniť aj na európskej úrovni. Pravidla v nariadení REMIT ustanovujú, že agentúra pre koordináciu energetických regulátorov a ACER e, bude kontrolovať dianie na trhu s elektrikou a plynom bude identifikovať potenciálne negatívne e, veci. S týmto nariadením REMIT sme chceli sa postarať aj o úzkú spoluprácu agentúry ACER s národnými správnymi organizáciami orgánmi. Ale aby táto agentúra mohla fungovať, potrebuje primerané finančné prostriedky. Väčšina prostriedkov v rozpočte EÚ e, musí odzrkadľovať veľkosť európskeho energetického e, trga trhu. V roku 2012 e, agentúra prijala primeranú úroveň zdrojov, ale tohto ročný rozpočet je príliš nízky, teda chýba tam 3, chýbajú 3 milióny eur. Problém sa stupňuje. Európska komisia v návrhu e, rozpočtu e, na rok 2014 predpokladá o 5 miliónov eur menej finančných prostriedkov, než agentúra potrebuje. A tento problém je ešte väčší tým, že v rozpočte sa nepredpokladajú žiadne ďalšie ľudské zdroje, aj keď agentúra tvrdí, že by potrebovala 35 nových zamestnancov. Z rozpočtov 2013 a 2014 teda vyplýva, že ACER nebude môcť môcť nakúpiť e, programové vybavenie a ak by nakúpil, potom by nemal e, zamestnancov, ktorí by tieto úlohy mohli plniť a to e, nás naplňa obavami. Podľa informácií nášho výboru aktuálny návrh rozpočtu nepredpokladá realizáciu najdôležitejších úloh agentúry, ktoré jej boli e, prenesené e, dohodou medzi e, Rádou a Európskym parlamentom. Sú to úlohy ako vytvorenie Európskeho registra pre aktérov na trhu energie, väčšie, väčší počet úloh agentúry pri monitorovaní trhu, zverejňovanie údajov agentúrou ACER o, o, komerčne nesenzí Eh, bilnomnej databáze eh, údajov, užšia spolupráca s ďalšími inštitúciami, najmä s ESMO. Predstavitelia agentúry eh, členom výboru ITRE vyjadrili svoje obavy, pokiaľ ide o, to, o možnosť realizácie ich úloh. Ak ACER nebude môcť plniť svoje úlohy, trh s energetikou sa bude riadiť podľa zákonov divokého západu. Nebude nikoho, kto by zbieral údaje, kto by ich analyzoval, posielal národným orgánom, budú podvody a aký to bude mať vplyv na spotrebiteľov, to sa môžeme len domnievať. E, vieme, e, že neaplikácia ustanovení nariadenia REMIT ohrozí integritu a transparentnosť nášho trhu s elektrikou a plynom. Ide nám o to, aby sa riadil, e, riadila cena dopytom a ponukou na trhu. A preto sa obraciam na komisiu a radu, a okrem písomných e, otázok sa pýtam, e, či to myslia vážne, že budúci rok má byť e, vnútorný trh s elektríkou a plynom. Príjmete zmenu rozpočtu na rok 2012 a v prípade, že rozpočet zmeníte na rok 2013, prosím, aby ste nám objasnili, ako si predstavujete, že ACER dokáže nakúpiť technické vybavenie do konca tohto roka a ďalej Ďalej sa pýtam, či Európska komisia a Rada sú pripravení eh, prijať dobrý rozpočet na rok 2014, ktorý neohrozí úspešné fungovanie vnútorného trhu pre elektrínu a plyn. Eh, niektoré škrty v tomto rozpočte môžu spôsobiť viac škody než eh, osohu. A v našom výbore ITRE sme presvedčení, že primeraná úroveň finančných prostriedkov pre ACER má kľúčový e, význam, keď sa chceme postarať o to, aby fungovali politiky, ktoré boli prijaté na európskej úrovni. Ide predsa o blaho našich spotrebiteľov. A teraz vítam pána komisára Oettingera na našom nočnom zasadnutí a dávam mu slovo. Pán predseda, dámy a páni poslanci, veci. E, som vďačný pani kolegyni e, Jordan, že už dlhší e, čas sleduje dianie pri budovaní tejto agentúry, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a kladie aj opravnené otázky. A co je ešte mladá agentúra. Dva roky má úlohu kontrolovať e, trh e, z obchodovania s energiami a upozorňovať a zabrániť e, nekalým praktikám. Ide o to, že trh sledujeme, analizujeme, zaznamenávame z jeho z neho údaje a agentúra e, musí samozrejme byť za týmto účelom aj primerane vecne vybavená, vybavená ľudskými zdrojmi. A dcer e, musí e, nakúpiť technické vybavenie, ktoré bude zodpovedať všetkým požiadavkám kladeným na ochranu údajov. A preto v kontexte e, rozpočtového rámca 2013 sme presunuli e, prostriedky e, pre komisiu do tejto kapitoly. Čiže pre tento bežný rok pre nakup hardvéru a softvéru je k dispozícii dostatok finančných prostriedkov už len e, je potrebný súhlas rozpočtového orgánu a potom by tá IT platforma mohla byť nadobudnutá ešte tento rok z existujúcich finančných prostriedkov. A e, môžem vás ubezpečiť, že na rok 2014, pokiaľ ide o prevádzku týchto systémov na zabezpečenie dát a na ďalší vývoj softvéru na spracovanie dát budú k dispozícii ďalšie finančné prostriedky. Takže toto je tá jedna vec e, na dobudnutie IT, e, hardvéru, softvéru a uvedenie do prevádzky. Avšak e, sú potrební aj pracovníci. Takže, a na to bolo právom poukázané, e, potrebujeme aj postačujúci odborný personál. E, mám 15 e, odborných pracovných miest, ktoré už sú v agentúre obsadené. Myslíme si, že v roku 2014 by takáto výbava mala postačiť, ak sa objavia ďalšie požiadavky na zvýšenie počtu personálu. Budeme e, na tom pracovať v komisii, ale máme tu ten všeobecný problém, že v rámci 5-ročného e, plánu e, sa majú zmenšovať počty každoročne o jeden, jedno percento za komisiu, to je e, náš príspevok v rámci e, šetrenia a to znižuje aj náš, zmenšuje náš manevrovací priestor, pokiaľ ide o viac personálu pre ACER. S ACERom sme e, začali taký proces, že existujúce rozpočtové prostriedky a ľudské zdroje budú môcť byť presunuté eh, podľa nariadenia REMIT. Momentálne sa eh, to skúma. Môžem vás ubezpečiť o tom, že eh, REMIT sme navrhli parlament auditu, pretože sme presvedčení o úspechu a chceme sa postarať o kontrolu tohto veľkého trhu a o jeho transparentnosť, aby používateľia mali možnosť transparentne na ňom pôsobiť, aby nedošlo k žiadnym pokušeniam. Takže ďakujem a dúfam, že spolu s pani Jordan k e, úspechu prispejeme. A teraz dávam slovo pani Mazej Kukovič. Pán predseda, vážený pán komisár Oettinger, ak to myslíme vážne s vnútorným trhom, potom musíme povedať, že tento trh s energetikou je jedným z najdôležitejších pilierov a ACER je jedna z riedkavých eh, agentúr Európskej únie, ktoré sídlia v Slovinsku. Môžem vám povedať, že euroskepticizmus a nečinnosť Európskej inštitúcie eh, tu má navrh. Eh, dozorná rada má e, iný pohľad na to, koľko finančných prostriedkov je potrebných a koľko e, ľudských zdrojov je tam potrebných. Z mojich skúseností e, v ekonomike môžem povedať, že som sa nikdy nestretla s takými veľkými rozdielmi a preto sa pýtam a cítim sa teraz trochu lepšie, keďže som si vypočula vašu odpoveď a preto si teda kladiem otázku, či bude do dobre fungovať táto agentúra a či teda skutočne chceme mať v Európe dohľad nad trhom s energetikou a primerané ceny pre spotrebiteľov. Ak to chceme, potom pri 200 miliardách eur toľko sa plánuje na nadchádzajúcich 10 rokov ako investície do energetickej infraštruktúry. Sú to e, len e, promile z promil pre Acer a skutočne dúfam, že e, táto záležitosť začne hrať svoju úlohu a e, že e, bude možné postarať sa o nové pracovné miesta, pretože e, to je v krízových obdobiach veľmi dôležité a bude to určite aj príspevok k zmenšeniu euroskepticizmu, ktorý momentálne panuje všade. A teraz má slovo pán Korea de Campos na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Vlasák. Ďakujem pekne, pán komisár. Európs- e, a ďakujem všetkým, ktorí prišli na túto diskusiu. Potrebujeme e, moderné spojenia energetických sietí, potrebujeme udržateľnosť a spoločné harmonizované pravidlá a potrebujeme i transparentnosť a konkurencieschopnosť. V týchto všetkých oblastiach je veľmi dôležitý tá spolupráca medzi jednotlivými dozornými orgánmi a v rámci nariadení o infraštruktúre, v rámci technológií, e, v rámci zásobovania energiou e, vnútorného trhu a remitu zohráva ACER dôležitú úlohu i pri e, presadzovaní politiky. Je potrebné, aby ACER aktivity a úlohy mohol správnym spôsobom realizovať, ale financie 15 miliónov eur sa e, znižia o jednu tretinu a prichádzame k 11 miliónom. A to je skutočne veľký rozdiel, pán komisár, medzi cieľmi e, a krátkodobými roz, a, a krátkozrakými rozhodnutiami, ktoré môžu ohroziť naplňanie týchto cieľov. cieľov. Európska komisia zabúda na to, že táto politika je životne dôležitá a rozmýšľa len nad výdavkami. Ale nie len o budúci rok, ale ide aj o ďalší rok. Budeme mať síce novú komisiu, ale musíme myslieť i na budúcnosť. Pokiaľ uh, budeme mať nedostatočné prístupy, pokiaľ budeme váhať a pokiaľ uh, budeme stavať národnú logiku pred európsku logiku, nič nedosiahneme. 6 miliónov eur sa ušetrí, ale zároveň čelíme nebezpečenstvu, že stratíme oveľa viac peňazí v rámci vnútorného trhu. A to znamená nižšiu konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni. A energetické náklady v USA sú výrazne nižšie a to vedie k tomu, že e, odídu, že, že zamestnávateľia presunú pracovné miesta. A my potrebujeme lepšie rozhodnutie v Európe. Ďakujem pekne. Nemáme žiaden záujem o catch the eye, takže Teraz žiadam pána komisára Oettingera o záverečné slova. Vaše argumenty, že ähm, Musím povedať, že pravidla, o ktorých hovoríte, s tým, s vašimi slovami len súhlasím. Aj ďalšie, pokiaľ ide o ďalšie miesta. Okrem e, popri úlohám Európskej rady máme pomerne nabitý e, osob, e, rozpočet na personál. Pokiaľ dôjde k zredukcii pracovných miest o 5% počas 5 rokov, a dôjde k rastu, to znamená to, že ďalšie agentúry a generálne riaditeľstva, ako je pracoviska alebo zastúpenia v hlavných mestách alebo vo svete, budú musieť e, znížiť ich a ďalej. A tu sme už na hraniciach možností kole, in, ich iných kolegov, ktorí majú úlohy, ako i vašich kolegov v iných výboroch, ktorí majú iné ťažiska pretože ako energia a možno aj hospodárska politika presadzuje tieto body. Potom máme tu i ďalších kolegov v oblasti doplavy, dopravy, vnútornej bezpečnosti, azylu. Infraštruktúry majú témy a iné ťažiska a iné priority a potrebujú tam viac personálov. Ale 5%, 5 zníženie E, zabezpečí e, personál pre nové úlohy. Hovorím vám, že to platí i pre moje generálne riaditeľstvo a mandát a náš mandát. Treba si uvedomiť, ako dobre ACER so súčasnými miestami v agentúre a s obstaraným softverom bude môcť naplniť tieto úlohy a ako silno bude s národnými regulačnými orgánmi spolupracovať. Pokiaľ sa o 1-2 roky ukáže, že e, tieto úlohy sa nepodarilo dostatočne zvládnuť, tak potom e, to nebude na komis- potom bude na komisii a parlamente a členských štátov, aby e, pridelili ďalšie financie. Budeme túto situáciu úzko sledovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, chcem ohlásiť, že rozprava je ukončená. Dámy a páni, ďalšia schôdza bude zajtra v stredu 9. oktobra od 9. do 14. a potom od 15. do 23. Program bol ohlásený a je k dispozícii na